Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, hovorí pán Preda, chcem poľutovať fakt, že skupina komunistov sa nezúčastnila na ceremónii odovzdávania ceny. Toto je hamba, naozaj takéto nerešpektovanie, keď si ctíme ľudské práva. Ďakujem, pán predsedajúci. My chceme e, zagratulovať prezidentovi Somalilandu, ktorý bude uvedený do úradu zajtra a takisto opozičná strana veľmi dobre pracovala počas e, e, predvolebnej kampane. Somaliland preukázalo ešte raz svetu, že chce naozaj demokraciu a právny štát a naozaj si zasluhuje, aby sme tento štát uznali uh, ako nezávislý plnohodnotný štát. Ďakujem, hovorí predseda. Pred uh, hlasovaním chcem ešte povedať niečo o výskumníkovi, profesorovi na Slobodnej Bruselskej univerzite Amadreca Jalali bola odsudená v Iráne na smrť, bola obvinená zo špionáže. Ja prezidentovi Iránu posielam list a žiadam prepustenie tejto osoby a e, kritizujem, že doteraz sa nekonal spravodlivý súdny proces. Nedostali sme zatiaľ odpoveď na našu e, výzvu.